Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Budeme pokračovať v našej práci. E, nadviažeme na program e, z doobedia. Pozrieme sa teraz na praktické a rozpočtové dopady ustanovení ohľadne sídla NEC, Európskej agentúry pre siete a informatickú bezpečnosť. Ide o Grécko a o rozdelenie práce medzi e, Krétou, Heraklionom a Atenami. E, vítam pána Helmbrechta. Zhruba 10 minút <clears throat> bude mať na to, aby nám vysvetlil túto dohodu o e, dvoch sídlach tejto agentúry a potom pán Timers, riaditeľ, ktorý má na starosti tento spis v rámci generálneho riaditeľstva Connect na Európskej komisii a teda povie nám svoje názor. Prizvali sme aj grécku vládu, <clears throat> ale žiaľ, minister nemohol pricestovať a veľvyslanec, stály zástupca, ktorý, si, ktorý zasadá v rámci Koreperu, tak ten je tu zastúpený svojim zástupcom. Srdečne ho vítam. Ja by som chcel, aby e, predstavitelia stáleho zastúpenia mohli a Atény informovať o našich diskusiách. Viacerí z nás totiž to budú v Atenách na konci tohto mesiaca a potom by možno, že bola príležitosť o tom ešte priamo tam hovoriť aj o tejto téme. Pán Helmbrecht, ak teda súhlasíte, tak by som vám dal aj slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will switch now to English for my... <coughs> Dobre, vystúpim po anglicky. Vystúpim po anglicky. Mám pre vás pripravených zo pár priesvitok. Som veľmi povďačný za príležitosť vám dnes ponúknuť prehľad o situácii s Enisou v Grécku. V zásade vychádzame zo správy o absolutóriu a z pripomienok dvora auditorov. V rámci úvodu ENISA bola zriadená na základe nariadenia z roku 2004. Mandát bol predlžený v roku 2013. Mandát má trvať do júna 2020 na teraz a predtým samozrejme sa odohrá ďalšie posúdenie a komisia predloží návrh o možných krokoch do budúcna nariadenie, ktoré bolo schválené v roku 2013, sa rozhodlo o sídle agentúry. Pozrie, pozerajú sa trošku do minulosti. Um, vo februári 2013 v nariadení bolo uvedené, že grécka vláda mala rozhodnúť, kde sídlo umiestní a na základe eh, toho potom vybrali Heraklion v roku 2013. Um, dos, sa dospelo k, ku kompromisu s tým teda, že prevádzka bude v Heraklione, je tam 20 zamestnancov a 70 v Essence. A keď sa pozriem na jednotlivé témy, ktorými sa agentúra zaoberá, agentúra má teda my mm, ide o podporu legislatívy, Máme tam telekomunikačný balíček, je tam smernica o platbách, teraz bol schválený, schválené mm, nariadenie o ochrane údajov. Čiže jednou z dôležitých úloh NEC bude podporovať členské štáty a komisiu, pokiaľ ide o implementáciu e, smernice NS napríklad. No a ďalšou úlohou NEC je to, e, aby riešila vlastne počačovú bezpečnosť, jednotlivé podnikateľské modely a aby podporovala európske vlády, podnikateľskú sféru a občanov, aby dokázala upozorňovať na nadchádzajúce rizika, hrozby, aby dokázala mm, riešiť eh, všetky rizika spojené s vašou bezpečnosťou. Spomeniem len uh, Ehm, otázky ako cloud computing ehm, alebo aj napríklad otázky meračov v, v domácnostiach a tak ďalej. Čiže všetko, ehm, kde funguje technológia v rámci súčasnej spoločnosti a máme európsku stratégiu k počtačovej bezpečnosti. Čiže to sú všetko témy, ktoré sa nás týkajú, ktoré podporujeme. Pilierom našej práci je podpora členských štátov. Je tu článok 14 nariadenia, kde člen, na základe ktorého členské štáty môžu požiadať o podporu. My ponúkame strategické konzultácie ehm, členským štátom aj pri zriadovaní rozličných eh, reakčných tímov a tak ďalej. Naši experti musia cestovať po Európe, cestovať do členských štátov, Bruselu, zúčastňovať sa konferencií a tak ďalej. Čiže ak sa pozrieme na nariadenie, Hovorí sa tam napríklad v úvodnom osnovu číslo 10, hostelský členský štát zabezpečí hladké fungovanie agentúry, je tam článok 33 nariadenia ENISA, kde sa hovorí, že hostelský členský štát poskytne najlepšie možné podmienky, aby sa zabezpečilo primerané fungovanie agentúry. Keď sa pozriem na toto v kontexte súčasnej situácie, tu ďalšia priesvitka, nech sa páči, ehm, keď sa pozriete na prístupnosť eh, agentúry ENISA, v Heraklione je eh, len obmedzený počet priamých letov počas leta do európskych metropol, pretože eh, ide najmä o prázdninové lety, keď sa pozrieme na primerané vzdelávacie zariadenia, v Heraklione sa nachádza Európska škola, ale ide o to, že tam nie je kritická masa na to, aby sa uplatňoval celý vzdelávací program, takže mm, nefunguje tam v zásade stredné školstvo a Trápi nás to, pretože otázka potom stojí. Vyzerá to totiž tak, že škola nebude mať akreditáciu a nebude môcť eh, byť európskou školou do budúcna. Je tam pomerne dosť verejných a súkromných škôl. Eh, sú tam nemecké, americké, francúzské školy. Čiže celá škála e, vzdelávacích zariadení, z ktorých si možno vybrať. Keď sa pozrieme na tú tretiu časť tabulky, náležitý prístup k pracovnému trhu, sociálne zabezpečenie a zdravotnícká starostlivosť pre deti a partnerov, manželov, manželky. Uh, povedzme, že ide hlavne o turizmus a polnospodárstvo, ktoré v, kde sú príležitosti na zamestnanie a preto sú kariérne možnosti pre e, manžel a manželky obmedzené. To znamená, že často dochádzajú do Heraklionu a tak ďalej. Takže s tým je, potom je problém s prilákaním tých e, správnych ľudí. Poďme na ďalšiu priesvitku. Máme e, správu absolutóriu z roku 2013. Tieto dve lokácie sa uvádzajú v tejto správe a um, znamená to, že sa k tejto téme diskusia odohrala a keď sa pozriete na samotnú správu, tak e, tam sa hovorí aj o prenajme. Výzvou pre nás e, je, že ten prenájom je pomerne vysoký a výzvou je to, že mm, majiteľ dostáva mm, vlastne tie finančné prostriedky až e, v poslednej chvíli, čiže majiteľ, prenajímateľ Mm, je v podstate v poriadku. Tá kancelária je veľmi pekná, ale riziko je tam stále, že či vôbec vo finále e, teda e, dostane nakoniec zaplatené. Otázka stojí, že čo to v praxi potom pre nás znamená. Nariadenie mm, Čiže keď sa pozrieme teraz s odstupom troch rokov, tak to, ako je to nastavené, vlastne nevždy funguje. Keď máte IT útvary, e, keď keď nevždy teda to funguje v tej kancelárii a, ak, a ja nemôžem teda umožniť, aby, um, aby teda lietali medzi tými dvomi lokáciami. Ak sa ak sa pozriete napríklad na najímanie zamestnancov, ak interviujete, tak e, ľudské zdroje sú v Heraklione a potom samotná prevádzka je, je v Essence. Čiže ak si zoberiete obstarávanie, tam administratíva je v Heraklione, ale projekt potom prebení v Essence. Čiže e, nie všetko funguje efektívne a ďaká elektrony ďaká elektronike máme možnosť samozrejme si našu prácu uľahčiť. Vždy sa teda lieta z Heraklinu cez Atény do inej krajiny v Európe a znamená to, že tým sa naše administratívne náklady navyšujú, máme pred sebou komunikačnú výzvu, výzvu mm, a keď sú v dvoch lokáciách, ako potom možno spoločensky sa stretnúť medzi zamestnancami a e, čo to znamená všetko aj pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. N zamestnanec príde za mnou a spýta sa, nuž, ako, ako to vyzerá so školami, môžem, môžem ísť skôr do Aten, pretože predsa len tam, je, tam sú lepšie príležitosti, aby moje deti chodili do školy. Um, takže e, naše skúsenosti z troch rokov poukazujú, že ak by sme mali možno jednu e, lokáciu, a to je odkaz gréckej vlade, grécka vláda by ušetrila 40 nákladov, pokiaľ ide o prenájom. Pre nás my by sme získali, my, my by sme získali opätovne 6 nášho prevádzkového rozpočtu, ktorý teraz strácame vzhľadom na rôzne neefektívne, um, neefektívne veci, ktoré jednoducho musíme náplňať. Hovorím, mandát je do roku 2020. E, posúdenie prebehlo minulý rok. Mm, tento rok pripraví vyhodnotenie komisia efektívnosť bude takisto súčasťou tohto, tejto správy a myslím si, že pozerajúca do budúcnosti e, otázka znie, kedy chceme, keď chceme diskutovať o samotnom mandáte a keď diskutujeme o o technológiách a keď si želáme všetci efektívnu agentúru, nuž e, tam je potom dôležité mať naozaj Enisu umiestnenú v rámci jedného sídla, v rámci jednej lokácie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Timers teraz dostane slovo. Uh, uh, je veľmi dobré, že Veľmi stručne z mojej strany som rád, že máme medzi, som rád, že sme teda dnes medzi vami. My e, veľmi zblízka sledujeme aktivity Enízy a takisto aj z pohľadu politického vývoja, ako pán profesor Albrecht vysvetlil v roku 2004, keď e, bola zjadená agentúra, to, tak bolo rozhodnutie také, že sídlo bude v Grécku, členské štáty to jedno, jednomyselne podporili a následne v nariadení z roku 2013, ktorým sa zrušilo predchádzajúce nariadenie, e, tam bolo uvedené, že vzhľadom na operačnú efektívnosť bude otvorená pobočka v Atenách. Operačná efektívnosť, efektívnosť je takou hlavnou témou a e, výbor jasne v pripomienkach uviedol, že, je, že treba absolútne pracovať v rámci pravidel stratégie a zlepšiť e, prevádzkovú efektívnosť. Otázka počítačovej bezpečnosti je veľmi náročná na financie a tak ďalej. Pokiaľ ide o prípravu politiky, tam sa takisto toho udialo veľa v uplynulých rokoch. Napríklad e, smernica o bezpečnosti sieti a tam, tam sa jedná o spoluprácu medzi členskými štátmi a tak ďalej, kde je takisto zakotvené, že ENISA bude zohrávať dôležitú úlohu. To je len jedna, jeden z príkladov, kde vnímame úlohu ENISY ako ústrednú. Uh, pri zabezpečovaní počítačovej bezpečnosti. My sme si samozrejme vedomi toho, že ENISA má svoje problémy, ktoré sa týkajú platenia prenajmu oboch, oboch kancelárií. Mm, grécka vláda poskytuje veľmi, mm, tá, veľmi láskavú podporu a tak ďalej. Pokiaľ, samozrejme, tam došlo takisto k mnohým zmenám a Dúfame teda, že dokážeme zabezpečiť e, tie, tie prenajmy včas a všetko ale zostáva v rukách pochopiteľne gréckej vlády. My vieme a uznávame, že existujú takéto prevádzkové výzvy pred agentúrou. Vieme teda, že sú dve, dve sídla a sme v kontakte s riaditeľom a riešime hospodársky a sociálny dosah súčasnej situácie. Nuža na záver, e, tak ako sa predpokladá v nariadení z roku 2013 v článku 32, spustíme nezávislé hodnotenie dosahu efektívnosti a účinnosti ENISY do júna 2018 e, za účelom ubezpečenia sa že bude včas pripravený e, návrh na obnovenie mandátu. To je z nášho pohľadu veľmi dôležité vzhľadom na to, ako sa vyvíja situácia okolo kybernetickej bezpečnosti a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážený pán riaditeľ. Pán Gajer, náš stály spravodajca pre agentúry, teraz dostane priestor, aby povedal, aký má on názor na agentúry. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento problém nie je v Európe až tak zriedkavý. Sú aj inš- ďalšie inštitúcie, ktoré niekedy musia zmeniť svoje sídlo. Ja medzi takých ľudí patrím. Každý mesiac cestujem do druhého uh, miesta. Takže ide tu o politické rozhodnutia. Niečo sa zmení. Dá, niečo nie. Otázka je, pri inštitúciách s dvoma sídlami. Tá, či sa to dá zmeniť, ale niekoľkokrát to nie je v našich rukách, ale to neznamená, že to definitívne nie je možné. Poznám dobre príklad Enisy. V minulom volobnom období som pracoval hlavne v rámci rozpočtu Kokobu. My sa stotožňujeme s dvorom auditorov to, čo povedal generálny riaditeľ, je e, situácia, ktorá vôbec nie je efektívna. Každý, kto pozná chod inštitúcií alebo podnikov, e, vždy keď sú nejaké dve pôsobiska, tak to všetko komplikuje, treba e, cestovať, čo je ešte komplikovanejšie. Eni sama problémy s eh, náborom personálu, pretože eh, bolo treba cestovať eh, na Kretu. Takže aj z rozpočtových dôvodov nám musí záležať na spojení týchto dvoch pracovísk. Ak by o tom mala rozhodnúť e, grécka vláda, tak v poriadku, ale v uznesení sa taktiež hovorí, že hostiteľská krajina, to neplatí iba pre Grécko, ale aj pre ostatné hostiteľské krajiny, e, musia jednoducho zabezpečiť e, fungovanie agentúr. Takže tie problémy s platením nájomného, to by sa malo dať e, e, riešiť, aj keď e, vieme, aká je situácia v Grécku. Možno, že by bolo dobre <clears throat> mať trochu pochopenia. Ja by som teda sa obrátil na Grécko s želaním, aby Enisa mohla sa so všetkými pracovníkmi presunúť do Aten alebo minimálne e, na, na miesto dostupnejšie ako Heraklion na Krete, tak aby agentúra naozaj pôsobila iba z jedného miesta. Generálny riaditeľ však poukázal aj na to, že e, sa bude e, obnovovať mandát agentúry v roku 2020. Minimálne v tom čase sa budú musieť inštitúcie EÚ tým opäť zaoberať a neviem, k akému záveru dospejeme, ale e, ja som si istý, že Európsky parlament bude môcť odsúhlasiť opäť e, dve pôsobiska pre e, nejakú alebo túto konkrétnu agentúru. Ak ja ešte budem v tom čase poslancom, tak sa určite pričiním o zmenu. A ja e, by som sa e, obrátil s apelom na grécku vládu, teda, že až dovtedy by nebolo dobre vyčkávať. Ďakujem pekne. E, pán všeobecný spravodajca, dúfam, že budete vypočutý. Pán Zdechovský teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Neviem, či táto prezentácia bola preto, že agentúra má mať dve sídla, alebo e, či to bola ukázka práve toho, že ich mať nemá. Ja som čakal nejakú obhajobu tých dvoch sídel v Grécku <clears throat> na e, Miesto toho som dostal ďalšie argumenty e, v rámci absolutória pre zrušenie toho druhého sídla. Pán Gajer hovoril veľmi pekne, máte pravdu, e, veľa e, zmeniť nemôžeme. Ja by som zrušil druhé sídlo Európskeho parlamentu v Štrásburgu a tretie v Luxembursku, robil iba jedno sídlo v Bruseli, keby som mal tú právomoc, ale nemôžem. V tomto prípade si však myslím, že môžeme diskutovať o tom, že efektivita rozpočtových prostriedkov eh, pri dvoch sídlach eh, je bohužiaľ veľmi malá. To, čo sa tu e, povedalo, s tým sa môžem stotožniť. E, e, rozprával som sa s viacerými, ktorí povedali, že by sa tam nikdy nepresťahovali, že by tam nikdy nežili. Ťažko sa získavajú odborníci. Hovorilo sa niečo o európskej škole, ktorá má problém získať akreditáciu, na čo hľadať ďalšie argumenty. Ja si myslím, že niektoré sa niektoré veci jednoducho neosvedčia a my by sme mali byť e, schopní, e, my ako e, zvolení zástupcovia ľudí, ich zmeniť. Je to aj prípad súčasnej EÚ na ľudí vôbec nehnevá, aké máme platy, alebo iba vynimočne ich hnevá to, akým spôsobom sa tu hospodári s ich a, a, a našimi prostriedkami. Je to absurdné. My Napríklad ja by som pre tú agentúru chcel pracovať. Ja som sa pozrel na fotky Kréty. Je to nádherný ostrov. Mám veľmi rád Grécko aj Cyprus. Vyzerá to tam nádherne. Ale z hľadiska využívania európskych finančných prostriedkov, tak tu dve sídla e, musia v mojich očiach e, skončiť. Musíme sa pozerať na efektívnosť. Stojíme pred veľkou výzvou. Už sme to viackrát povedali. E, Brexit, to je nádherný argument. Keby som chcel argumentovať o efektívnosti EÚ, tak uvediem tento príklad agentúry a ďalších, ktoré majú rovnaký problém. <clears throat> Ja si teda želám, aby sídlo Enisi ostalo Grécku. Myslím si, že Grécko odvádza e, skvelú prácu, podporuje túto agentúru, ale musíme e, hovoriť e, ako ďalej a za akých okolností. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Nevidím nejakého iného rečníka. Ja myslím, že musíme naozaj uvítať slova kolegu z Dechovského. My sme rozpočtovým výborom a musíme e, účinne vynakladať e, finančné prostriedky. Áno, dostanú slovo aj ďalší, ale vedzte, že ja som na vašej strane pri hľadaní úspor. Ja s tým súhlasím tá, tento pohľad na agentúry je, je správny. Tu treba žiadať asi o jedno sídlo v Atenách. Mám pre vás pozitívnu informáciu napriek tomu, že e, pochádzam z hlavnej opozičnej strany v Grécku. Myslím si, že grécka vláda je ochotná spolupracovať. Budú nejaké problémy s miestnymi politikmi, ale oni v Grécku dobre chápeme e, úsporné opatrenia a preto si myslím, že nájdeme potrebné riešenie. Ďakujem pekne. Myslím, že e, je tu jednomyselnosť, čo sa týka želania vôle ukončiť túto situáciu, pretože je v rozpore s účinnosťou uh, je to plitvanie e, prostriedkov. My sme e, rozpočtovým výborom a e, tak ako navrhuje stály spravodajca, navrhujeme túto situáciu ukončiť. Na konci mesiaca budem v Atenách v rámci misie finančnej pomoci, stretnem sa s príslušným ministrom a teda vyjadrím našu, naše želanie túto mm, nenormálnu situáciu ukončiť. Takže toľko. <clears throat> Ideme ďalej. E, projektové dlhopisy. Ja vás budem musieť žiaľ na viac ako pol hodinu opustiť, ale pán Sarvama, a to by vás malo potešiť, ma zastúpi Ďakujem. Eh, eh, bohužiaľ pre mňa, ale našťastie eh, pre výbor, takže budeme pokračovať v programe. Je to bod 11, projektové dlhopisy a súvisiaca iniciatíva. Najskôr dám slovo generálnemu riaditeľovi Nikovi Genetovi z EIB, Európskej investičnej banky. Nech sa páči, Ďakujem pekne, pán predseda. Teším ma, že môžem tu byť opätovne. Tentokrát to je už 5 šesťmesačná správa o tejto iniciatíve, osobitne keďže sa blížime smerom k uzavretiu pilotnej fázy. V rámci úvodu by som vám chcel pripomenúť, že táto iniciatíva projektových bondov bola spustená v novembri 2012 cieľom pri pre, prepracovania alebo preanimovania infraštruktúry a financovania kapitálových trhov v oblasti, v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetických sietí. A tá potreba konať, myslím si, sa najjasnejšie ilustruje no, v tom diagrame, ktorý je v pravom rohu tejto tohto slajdu, kde sa ukazuje hlavný dôvod krízy. A po začiatku krízy boli kapitálové trhy dôležitými financovateľmi infraštruktúry v Európe. fóny, poistevacie firmy pravidelne financovali dlhé, dlhodobé e, infraštruktúrne projekty nákupom dlhopisov, ktoré vydávali a emitovali tieto projektové firmy. Avšak e, v roku 2008 toto sa zastavilo A táto iniciatíva e, projektových bondov preto bola spustená ako prostriedok kombinovania zdrojov EÚ a EIB na financovanie vysokohodnotných európskych projektov, ale zároveň aj pre zabezpečenie financovania pre zadlžený kapitálový trh a použiť to ako na financovanie dlhu dlhou infraštruktúru. A keď, odkedy sa táto iniciatíva spustila, tak e, celkovo 9, do, čo skoro bude 10 projektov, sa dostalo na trh s príspevkom, ktoré my v, v banke nazývame PBCE, zlepšenie hodnoty e, pôžičky a e, opäť môžete vidieť aj v tej, na tom grafe, ktorý je v rohu tohto pravom rohu, hornom rohu vám potvrdzuje, že od roku 2012 ten podiel e, infraštruktúry na zelenej lúke v Európe, čo, tí, ktoré sú financované kapitálovými trhmi, sa znížil, alebo sa, sa naspäť vrátil do tých predkrízových úrovní. Táto iniciatíva bola zacielená na tri oblasti priorít, teda cez transeurópske dopravné siete, energetické siete a širokopásmové siete broadband. A základný partnerský vzťah medzi bankou a európskym rozpočtom bol taký, že asi okolo 230 miliónov európskych zdrojov z rozpočtu boli k dispozícii banke k tým prvým portfóliám pre investičné, e, investície do infraštruktúry v týchto troch oblastiach, pričom banka vlastne použila podporu e, požičky, ktorá bola k dispozícii z týchto 230 miliónov na vydávanie ďalších e, tzv. navýšených ďalších akoby zábezpek úverov tak, aby sa zabezpečilo, že tie dlhopisy, ktoré vydávajú tie projektové spoločnosti, získali ďalší zvýšený rating, aby boli atraktívne pre investorov na kapitálovom trhu, ako napríklad penzíne fondy alebo investičné alebo penzín, poistovacie spoločnosti. A tým pádom e, sa tý, táto suma navýšila asi na tri, trojnásobok toho, čo poskytlo EIB a tým pádom bolo možné získať e, takmer 3,5 miliardy eur tej takej tzv. Senior, tzv. senior dlhu. Takže to bolo naozaj e, ten multiplikačný účinok e, e, asi 19 krát. Takže teraz už sa blíži táto pilotná fáza k záveru. Projekty bol, museli byť schválené aj dozornou radou EIB e, do konca roku 2014. Alebo, takže toto portfólio potenciálne už je zadefinované a my máme do konca decembra 2016, aby sme tieto projekty finančne uzavreli. Ešte stručne k samotnej mechanike, ako to celé funguje, metodike Jednoducho EIB vydá tu ten, ten akoby poddlh, ktorý je buď financovaný, e, buď čistým príspevkom hotovosti k financovaniu projektu, alebo sa to presunie na tých ďalších e, tých senior e, dlžníkov vo forme určitej čiastočnej zábezpeky a to môže byť e, tak financov, v tej, obidve tieto formy, financovaná a nefinancovaná, vlastne to tvorí asi 20 ich e, projektových bondov a toto poskytne to navýšenie e, kreditu vlastne čím vlastne dojde k takému upgradeu tých bondov, ktoré vydáva tá firma, až to zvyčajne je to aj taký trojnásobok a čo sme doteraz dosiahli. K dnešku bol uzavretých asi 6 transakcií z 5 členských štátoch s podporou európskeho rozpočtu a tých, tých 5 projektov je tu uvedených v zozname. Je to z oblasti e, dopravnej, dopravy, z širokopásnových sietí a z e, energetické siete. E, ten dopravný projekt obsahoval cesty aj prístavy. Okrem toho, keďže tu, bol obmedz, keď tu bol obmedzené množstvo e, tej európskej podpory z európskeho rozpočtu, tak EIB uzavrela ďalšie tri transakcie s ďalšími dvoma členskými štátmi, pričom nebolo k dispozícii príspevok európskeho rozpočtu. A keď sa spo- skombinovalo týchto, týchto 9, teda 6 plus 3, čisto len na súvahe EIB, tak sa vygenerovalo napokon asi 5,8 miliardy prostredníctvom tejto iniciatívy z toho bolo vydaných 4,4 miliardy e, dlhopisov a tým pádom boli úplne a dôkladne využité aj európske prostriedky z európskeho rozpočtu. Tak môžem vám teraz poskytnúť to vizuálne zhrnutie tohto projektu. Takže toto sa vlastne doteraz dosiahlo a ja by som teraz e, odovzdal slovo kolegovi Georgeovi Kasonimu z Európskej komisie, aby hovoril o tom, ako to Európska komisia vyhodnotila. E, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj pán predseda vám, za to, že ste umožnili komisii aj EIB e, prezentovať tieto projektové bondy. Tentokrát je to veľmi dôležité pretože tak ako sme žiadali ešte v, v rámci príslušného právneho základu, my sme vykonali externé vyhodnotenie tejto iniciatívy projektových bondov, ktorá bola dokončená v decembri 2015 a vlastne o tomto dnes chceme podať správu parlamentu. Vyhodnotenie skúmalo pridanú hodnotu porovnaní s inými nástrojmi a aký bol dopad tejto pilotnej fázy na tento trh s projektovými e, bondami. Tak ako sme povedali už predtým, to vlastne sa spustilo v tej chvíli, kedy financovanie e, kapitálového trhu bolo na veľmi nízkej úrovni A ďalšia vec, ktorú sme chceli vyhodnotiť, je, aký multiplikačný efekt bol týmto dosiahnutý, teda to pakovanie a ak tú analýzu e, riešenia projektových bondov v porovnaní s nejakými inými možnosť, možnosťami. Teda keď sa pozriem na samotný časový harmonogram, to sa týkalo e, tých e, veci, ktoré boli vlastne spustené ešte v e, predchádzajúcich rokoch. Nebudem to všetko tu opakovať, ale pôvodný cieľ bol mať aspoň 7 až 10 takýchto e, operácií. Celkovo nakoniec budeme mať 10 projektov ktoré vlastne budú financované čisto z rozpočtu EIB a 7 z nich aj z čiastočne z rozpočtu EÚ. Takisto externí konzultanti vykonali toto vyhodnotenie v súlade s bežnou praxou a e, takisto viedli niekoľko rozhovorov a interviú s, s viacerými zúčastnenými stranami e, projekty boli vyhodnotené, teda to bolo 7 projektov, ktoré boli podpísané do júla 2015 a ďalšie 3 už e, boli prefinancované doteraz a ďalší bude podpísaný v najbližších týždňoch, tak nebudem to všetko opakovať. My sme vám poskytli aj tieto uh, slajdy a ak, uh, túto prezentáciu, ak máte otázky, tak môžeme potom sa k tomu detálnejšie vrátiť. Pokiaľ ide o zhrnutie zistení, čo je, je dôležité, v prípade hľadiska efektívnosti najdôležitejšie najdôležitejším faktorom, ktorý vzýšiel z tej pilotnej fázy, je, že vo chvíli vtedy, keď boli kapitálové trhy mŕtve, tak prostredníctvom týchto transakcií a spoločného úsilia komisie EIB opäť oživiť trh. Tým, že sme robili od toho, okolo toho veľa šumu, tak sa trošku e, trh oživil a teraz sme v situácii, kedy už e, investiční investori, už ich je teda viac v porovnaní s tým, aká bola situácia pred niekoľkými rokmi. Takže bolo dôležité v chvíli začiatku, aby to malo politickú podporu. My sme sa dotkli viacerých sektorov a v rôznych území. To bolo dôležité z hľadiska cieľa iniciatívy, lebo my sme chceli preskúmať e, životaschopnosť a opakovateľnosť v rôznych kontextoch teda tohto nástroja. To viedlo inštitucionálnych investorov k tomu, že vlastne napokon už existuje konkrétny dopyt po takýchto prostriedkoch na trhu, e, na všetky druhy projektov. Z hľadiska efektívnosti už tu vysvetlil aj Nick, tu ten multiplikačný efekt. Aj štatistika potvrdzuje, že zo siedmých projektov, ktoré boli podporované EU rozpočtom, sme dosiahli e, navýšenie 19 krát prakticky. A ak e, to, čo bolo financované čisto z EIB, to bolo 30 krát e, porovnaní s tými 230 miliónmi, ktoré boli poskytnuté z európskeho rozpočtu. A z hľadiska e, sektorálneho nej, distribúcie tie projektové bondy boli vyhodnotené ako vhodný nástroj v prípade TNT alebo Napríklad e, v Británii sa to preukázalo ako veľmi hodnotný komponent a malo to teda svoj vlastný rozpočet. Pokiaľ ide o širokopásmové siete broadband, to bola prakticky taká priekopnícká transakcia, e, úplne jediná, ktorá bola v Európe a ukázali sme, že existuje takáto možnosť robiť aj projekty broadbandu cez tento nástroj teraz budú, pre budúcnosť možno budeme musieť hľadať také nástroje, ktoré budú schopné vlastne ako zhrukovať viaceré projekty spolu. To by bolo také najvhodnejšie. A pokiaľ ide o prínosy, finan- možnosti financovania projektov na zelenej lúke a stavebných projektov, to sa vnímalo ako niečo s najvyšším rizikom počas tej pilotnej fázy. To tiež prinieslo dobré výsledky nielen z hľadiska financovania kapitálových nákladov, ale potom aj nákladov na operáciu či prevádzku a údržbu počas celého životného cyklu projektu a dokonca sa podarilo ešte v niektorých prípadoch získať aj lepšiu cenu, pretože to bolo prostredníctvom verejného obstarávania, pretože zadávateľom bol verejný orgán. Takisto prítomnosť EIB, ako aj poukázali interviu, za prítomnosti EIB, tak vo fáze obstarávania, ako aj e, postobstarávacej fáze, to bolo vnímané, že bola tu veľmi silná schopnosť toho plnenia tohto projektu že to znamená, že e, prítomnosť EIB zabezpečovala to, že to je naozaj seriózny partner. Už hneď od začiatku projektu tu bolo jasné, a máme tu aj viaceré príklady, že sa to aj odrazilo v ratingoch samotných projektov, ktoré mali e, predtým by boli o 2-3 body nižšie z hľadiska ratingu, ak by neboli mali e, tieto bondy z hľadiska tej hodnosti či relevantnosti a z hľadiska splnenia cieľov politiky. Nemusím to teda opakovať, že to bolo naozaj veľmi relevantné počas eh, pilotnej fázy. Eh, tiež eh, vyhodnotenie preukázalo, že sa trh mení a momentálne je na trhu oveľa viac peňazí a likvidity k dispozícii. A je tu aj oveľa väčšia ochota investorov, aj bank poskytovať peniazy, peniaze a financovať e, infraštruktúru, avšak zároveň pre budúcnosť e, existuje aspoň ako vyplýva z tohto hodnotenia, že existujú určité medzery, pokiaľ ide o podporu e, projektov na zelenej lúke, osobitne takých, ktoré so sebou nesú vysoké riziko v niektorých, v niektorých konkrétnych územiach alebo konkrétnych sektoroch či odvetviach a tento nástroj musel tiež samo prejsť určitým vývojovým štádiom a pripraviť tú schopnosť upraviť projekt na mieru. To bolo veľmi práve dôležité. Napríklad toto bolo aj konkrétnym prípadom v niektorých dopravných projektoch, kde sa, priprav, kde sa vlastne ten samotný projekt e, e, bondov vlastne upravoval postupne, aby sa všetky bondy nevydali naraz, ale aby sa požívali e, v čase, ako postupovali práce a podobne. Ale dnes v situácii, keď e, je na trhu veľa likvidity, ako budeme pokračovať, musíme sa teraz sústrediť na tie sektory, kde, e, chyba, kde, kde trh zlyháva. Takže aké sú odporúčania? Produkt určite trh potrebuje a hodnotiteľ eh, navrhuje, aby EIB ponúkala tento nástroj, projektový bond aj v budúcnosti na podporu infraštruktúrnych projektov, pretože tie takisto navyšujú, teda multiplikujú rozpočet je to Nemusí to byť iba EIB, ale aby, ide o to, aby zase sa nevysielali negatívne signály kapitálovým trhom v chvíli, keď teraz už trošku e, začína sa obnovovať tento trh, aby tieto schémy neboli vnímané negatívne, pretože aby nevyvolávali dojem, že sú, nie sú v duchu kapitálových trhov. Takže je dôležité sa sústrediť viac na také odvetvia a také oblasti či územia geografické, ktoré by mohli priniesť vyššiu pridanú hodnotu. Ale čo je dôležité, je, že ten, ten podobný ten duch, ktorý viedol komisiu aj EIB k spusteniu týchto projektových bondov, bolo to, aby sa preskúmala ďalšia možnosť finančných nástrojov, aby to nebolo čisto obmedzené na tých niekoľko finančných nástrojov, pretože pokiaľ ide o cezhraničné iniciatívy, ten energy alebo rôzne broadbandové širokopasné siete a podobne, kde ide o skôr komporátne financovanie, tak ehm, niekedy sú tieto bondy najlepším riešením, aj keď, eh, aj keď by možno bolo eh, možno dosiahnuť vlastne aj podobný výsledok eh, ekvivalentom, čo sa dosiahne, snažíme dosiahnuť aj v prípade Connecting Europe Facility, teda toho nástroja na spájanie Európu, spájanie Európy a čo je dôležité, je preskúmať tieto možnosti nielen pre prípade nástroja spláhenie Európy, ale aj v prípade strategických investícií otvoriť možnosť novým e, investičným oblastiam kde by sa mohli tieto projektové bondy uplatňovať napríklad aj v takých nových oblastiach, ako napríklad je e, nízkouhlíkové hospodárstvo a podobne. Toto sú nové oblasti, kde by sme chceli preskúmovať ďalej možnosť uplatňovania týchto projektových bondov. Na záver ešte Na základe pozitívneho hodnotenia očakávame, že tento produkt v rámci Connect Europe Facility sa eh, spustí, respektíve teda ten, ten, ten, ten, tie projektové bondy nebudú osobitnou iniciatívou, ale zlúčia sa s predchádzajúcimi iniciatívami a samozrejme aj s, na, s novými nástrojmi v rámci Connecting Europe Facility. Nie je to samozrejme obmedzené len na túto iniciatívu, ale je to, je to, je to produkt EIB, ako napríklad FC či, či ďalšie časti investičného plánu Európy, aby sme sa k tomu dokázali prepracovať. Je veľmi dôležité, aby aj EIB mm, rozšírila možnosti tým, že vytvorí um, vytvorí, alebo teda, že to ponúkne väčšiemu počtu ľudí, rozšíri počet tých, ktorí teda majú povedomie o tomto projekte. Budeme sa koncentrovať na zlyhania trhov, najmä na zrančnej úrovni a na, na trhoch s nižšou mierou, teda tam, tam, tam, kde chceme budovať ďalej infraštruktúru v rámci Európy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you so much, both. Ďakujem veľmi pekne pani Čenetovi a pánovi Kasolimu. Spravodajcom je pani Guardia Zabal. Nech sa páči, chcete doplniť niečo? Sí, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade som chcela opätovne poďakovať za to, že sme si mohli vypočuť eh, informácie o fungovaní projektových dlhopisov v rámci pilotnej fázy. Ďakujeme za ten súhrn. Myslím si, že tá prvá fáza bola pomerne uspokojivá. Nie je mi ale jasné, ako to bude pokračovať po tom, čo skončí vlastne tá pilotná fáza. To, že, že tie že tento produkt bude pokračovať spolu s Connecting Europe Facility, alebo či, či vlastne sa vytvorí niečo nové. Uh, Hovorili ste o určitej čiastke, ktorá bola využitá na vyrovnanie strát a tak ďalej, respektíve naozaj by ma zaujímalo z rozpočtového pohľadu, akým spôsobom boli využité tieto financie. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či EIB chce zareagovať priamo. Potom e, otvorím diskusiu následne. V každom prípade ako ste to pani spravodajkyňa eh, uviedli, my budeme naďalej ponúkať náš produkt, ako aj komisia ale uviedla, využívajúc technológiu v rámci odvetví mimo Connecting Europe Facility, v rámci um, eh, FC, tam, kde si to sponzory produktov využijú. Pokiaľ ide o tých 320 miliónov eur, tieto boli umiestnené v rámci ochrany pred stratami. A to sme rozšírili aj do takej miery, aby do toho e, spadali aj projekty, ktoré, pri, pri ktorých je záruka pri doprave nižšia. A zabez, je, predstavovalo to aj istú, istú záruku a bolo to pre tie prvé projekty, pre ktoré samozrejme my sme, my sme to skombinovali aj s projektami, ktoré boli financované z nástrojov Európy, ale tieto, tieto, tieto eurá, táto čiastka, o ktorej ste hovorili, boli plne vynaložené. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sandy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sme povďační komisii za vysvetlenia, ktoré nám ponúkli. Zaujímavé bolo si aj prečítať správu Ernst Young. Samozrejme, tie závery, tie, tie posúdenia z ich strany boli trošku osladené, tak povediac, pretože boli platení tým, kto vlastne navrhol aj ten produkt. Je tam celý, celý rád zaujímavých informácií a predsa len by som si rád vyjasnil niektoré číselné údaje. Na správu nazerám pomerne negatívne už sme to vedeli. V každom prípade takéto iniciatívy sa pridržajú tej istej štruktúry ako EFSI. Čiže ja nevidím z technického pohľadu, akým spôsobom môžu tieto dve iniciatívy e, ísť pred ruka v ruke. či už z politického pohľadu alebo zo, z pohľadu investovaných zdrojov. Podľa mňa sme, sa vynaklada oveľa viac prostriedkov, ak je takáto duplicita. Neviem, neviem, potom nevidím tú pridanú hodnotu, ak si to porovnám s EFSI. Nuž a pokiaľ ide o stimuly ohľadne investícií, pozerám na tých sedem projektov, ktoré boli financované a ktoré si vyslúžili podporu tejto iniciatívy iniciatívy. Nuž e, domnievam sa, že boli financované projekty v krajinách, Eh, ktoré zažili najmenšie medzery, pokiaľ ide o infraštruktúru a investície do, infraštruktú, do infraštruktúry od roku 2008. Čiže toto je určite negatívna, negatívny bod, ktorý bude predmetom ďalších analýz. Ešte je dôležité si ale zanalizovať aj číselné údaje. Vy ste si vyratali tie multiplikátory, eh, tie sú pomerne vysoké. V správe Ernsteniak tam sa hovorí, že cieľ cieľom multiplikátora medzi 15 a 20 nebol ešte dosiahnutý, ale bude dosiahnutý novými projektmi a teda bude aj prekročený. Nuž, ja si pozerám tie číselné údaje, ale vidím, že projekty, ktoré sa financujú, teda ak považujeme aj tie, ktoré sa očakávajú, hovoríme o, o o e, emisiách dlhopisoch za zhruba 50, za zhruba 5 miliard, respektíve 4 miliardy plus 2 a tak ďalej. Čiže neviem, neviem, koľko presne tých miliónov bude v rámci ďalších dvoch, troch projektov, na ktorých, ktoré ešte sa nerealizujú. Vidím, že verejné zdroje, ak, ak e, zvážime tých 516 miliónov, a 230 miliónov z európskeho rozpočtu a 260 EIB, tak tá sa dopracujem ku kalkulácii k 5 miliardám dlhopisových emisí a k 1,5 miliardy, ktorá bola využitá z verejných zdrojov. A potom to vyrátam s tým multiplikátorom 3, teda dostanem multiplikátor 3,5 a potom ešte ďalší bod, ktorý povedzme povedzme, nepokrie problémy investícií do infraštruktúr, teda súkromný súkromný investor nebude investovať, pretože je tam riziko s výstavbou a um, to je tá najrizikovejšia fáza, kedy, kedy jednoducho infraštruktúra neprodukuje uh, primeraný cash flow. No a takýto nástroj často nepokrie takéto riziko. Keď sa pozrieme na typy projektov, ktoré boli financované, tak uvidíme, že len tri pán predseda upozorňuje, že to nie je e, vypočutie. E, predseda, musíte prosím ukončiť svoje vystúpenie. Áno, Tri projekty sú tzv. projekty na zelenej lúke, potom ďalšie budú refinancovaním dlhov a ďalšie tri sú projektami, ktoré pri emisii boli už projektami, boli vlastne prevádzky schopné, čiže menej ako 50% projektov boli, boli projekty, ktorých sa týkal toto riziko. Čiže z tohto pohľadu uh, Um, ako, ako, ako môžeme uh, vlastne ísť ďalej k, tomu, k tomuto cieľu v prípade investícií, ktoré pokrývajú takéto riziko? Ďakujem veľmi pekne. Nuž, uh, asi jednu tretinu času sme si um, vyčlenili na odpovede, ale najprv teda poprosím pána Kilnea, nech sa páči, dúfam, poprosím vás, uh, aby ste sa pridržali rečníckého času. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať zástupcom komisie za podrobné informácie, ale stručne by som sa chcel ešte raz zamyslieť nad kontextom. Neviem, či náhodou aj v tomto prípade na rozpočtovom výbore sa <clears throat> strácame v tých e, opatreniach, ktoré majú oživiť ekonomiku. Máme projektové dlhopisy. Minulý rok sme rozhodli o FC a aj kolega Cány o tom hovoril, či naozaj môžu ísť dlhodobo ruka v ruke. Pri Európskej centrálnej banke máme umelo um, vedenú politiku uh, nulových uh, úrokov ale vieme, že väčšina členských krajín EÚ idú až e, na hranicu zadlženosti. Takže ak teraz ešte hovoríme o e, podpore verejných investícií, tak vlastne podporujeme tieto krajiny e, sa ešte viac zadlžiť a pritom sú už na hrane. <clears throat> Preto si myslím, že by sme nemali uh, vymýšľať ešte komplikovanejšie e, modely financovania. Nehovorím, že to bude tak aj v tomto prípade, ale vieme, ako to môže e, v najhoršom prípade dopadnúť <clears throat> v roku 2007. Pretože nakoniec aj samotní ľudia od fachu povedali, že ja už som ani nevedel, čo podpisujem. A, a výsledkom boli obrovské straty, predtým by sme sa mali ochrániť. Monsieur Denano, s'il vous plaît. Denano. Euh, Monsieur le Président, c'est vrai que... Ďakujem pekne. Projektové si to sú mm, možno deťmi Junckerovho plánu, alebo naopak, neviem. <clears throat> Takže záujem o hodnotenie určite máme aj ten multiplikačný efekt nás zaujíma, pretože to urobilo ten Junckerov plán tak slávnym. Naviac ide o tie isté odvetvia, takže sú si veľmi blízke. Vieme, o ktoré odvetvia ide. Dopravu, energetiku, eh, širokopásmový internet aj pri životnom prostredí. Je to dôležitý nástroj. Neviem však, či projektové dlhopisy už majú svoj obchodný model. A neviem, či tu nedochádza k duplicite na európskej úrovni. Vás uh, <clears throat> uzatvorím zoznam rečníkov a potom dám priestor našim hosťom, aby zareagovali na položené otázky. Možno by som začal bodmi, Mm, pri ktorých by som rád vyjasnil. V prípade vzťahu medzi FC a projektovými dlhopismi, ako som povedal predtým, no už eh, nedajú sa porovnávať. Projekt, eh, projektové bondy bola pilotná iniciatíva, ktorá bola spustená pred pár rokmi na, užive, na oživenie trhu s dlhopismi v určitom momente a FC bola spustená vlastne tento rok a Ehm, totiž to aj ten rozpočet, pokiaľ ide o dlhopisy, bol, bol naviazaný a vyčerpaný a a hovorím, že my nepotrebujeme nové, nové finančné prostriedky. Um, ide o jeden produkt medzi ostatnými nástrojmi, ktoré, ktoré môže ponúknuť spomedzi iných tento EFSI. A do budúcna by sme my my nepokračujeme v projektových bondoch ako takých, ale my to napájame na Connecting Europe Facility. A prečo to robím? Pretože sú dva kanály. My by sme boli radi, keby, sa, keby sme sa mohli teraz zamerať na CEF a teda ten, samozrejme, tam my sme ešte, nemá, nemám teda teraz pre vás príklad, ale my by sme sa radi, my by sme radi zacielili rozpočet v rámci CEF na to, aby sme sa sústreďovali na pilotné projekty, ktoré sa budú týkať veľmi rizikových štruktúrálnych e, obchodov, dohôd, aby sme e, sa, do, aby sme sa dopracovali do tých problematickejších oblastí zatiaľ, čo FC je starým otcom um, povedzme aj projektových bondov, aby mohli byť implementované projektov, ktoré budú implementované na systematickej báze. Mm. E, FC na rozdiel od CEF má e, rozsah oprávniteľnosti oveľa širší než Connecting Europe Facility. Ide o viacero investičných oblastí. otázke finančných nástrojov. Logika nie je e, zadlžovať členské štáty, ide skôr o súkromné investície do infraštruktúry a to je úsilie, ktoré sa snažíme všetci vynakladať. E, E, projekty sú veľmi dôležité z pohľadu blahobytu komunít v Európe a na financovanie takýchto projektov budeme potrebovať mix súkromných a verejných prostriedkov, ale týmto nástrojom sa snažíme maximalizovať um, snažíme sa maximalizovať um, vlastne vklad tých um, súkromných investícií. Ďakujem veľmi pekne. Nik teraz vysvetlí ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Keď hovoríme o multiplikačnom efekte, hovoríme o pomere medzi, medzi, množ, medzi, medzi množstvom rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci teda tých 230 miliónov eur, ktoré boli sprístupnené, a teda pomer medzi týmto číslom a celkovou hodnotou e, projekt, nákladov na projektové investície, ktoré, pod, ktoré podporuje teda tento nástroj. A táto, ten, te, tento, tá, toto funguje tak, že tých 230 miliónov z európskeho rozpočtu je prístupných. Um, pokiaľ ide o portfólio transakcií, zatiaľ čo EIB využi, využije podriadený dlh a ten podriadený dlh má explicitný cieľ um, teda prilákania um, súkromných investorov, najmä pokiaľ ide pokiaľ ide v prípade tejto iniciatíva a najmä investorov z kapitálových trhov, pokiaľ ide o tieto projektové bondy. Väčšia no, väčšiu časť tvoria finančné prostriedky, ktoré investujú um, investori z kapitálových trhov, teda poisťovne a tak ďalej. A ten pákový efekt sa týka toho, kde je ten pomer medzi európskymi zdrojmi ktoré budú sprístupnené na to, aby sa to zrealizovali a toho, čo sa udialo vo finále. A tam práve sme získali tu ten číselný údaj 18 a ja to rád ešte dovysvetľujem v kuloároch, pokiaľ si budú vyžadovať eh, kolegovia väčšie doplnenie. Ešte pokiaľ ide o e, ten rozdiel medzi FC a projektovými bondami, ja si myslím, že Giorgio sa k tomu teda už vyjadril, ale zaznelo tu, že iniciatíva, štáto iniciatíva je nevlastným dieťaťom FC, ale ja by som to skôr povedal, že FC je, je ja, ja by som to skôr nazval píšným rodičom. Totižto máme tu istú technológiu, kde zdroje európskeho rozpočtu sú sprístupnené na to, aby EIP mohla príjmať väčšie riziko pri projektoch s tým, že je tam explicitný cieľ prilákania súkromných investorov a to bolo cieľom teda projektových bondov, ale je to aj cieľom EFSI. Rozdielom je to, čo povedal Giorgio a síce, že, pri, že, či, že v pilotnom projekte sme sa explicitne zameriavali z dobrých dôvodov, o ktorých sme hovorili v začiatku prezentácie, na jeden dlhový nástroj, teda posilnenie podradeného dlhu a na jeden, jeden trh a nabadanie, teda povzbudzovanie kapitálových trhov poistovne, aby vstúpili na tieto trhy. A v rámci FC máme oveľa širšie ciele, je tam viacero odvetví, je tam viacero nástrojov EIB podnikne väčšie riziko a samozrejme je tam aj viacej, e, viacej nástrojov v dlhovej oblasti aj v oblasti vlastného imania. Giorgio to vysvetlil, ako sa bude využívať aj CEF, keď, budeme, keď sa bude jednoducho doplňať to, čo možno financovať z EFSI. A mysl- ja myslím, že to pokrylo tú odpoveď s, snad s výnimkou zadlženosti členských štátov. Ja si myslím, že dúfam, že budete súhlasiť, že jedným z prínosov toho, že EIB bude riadiť tieto nástroje, je to, že EIB v rámci všetkých projektov pri týchto mechanizmoch uplatňuje bežné evaluačné kritéria. Čiže my budeme podporovať len také projekty bez ohľadu na to, že či sú to peň, európske peniaze alebo nie, ktoré sú teda, ktoré sú teda finančne dobré. um, pripravené, dobre nastavené a tak ďalej, ktoré náplňajú isté kritéria. Mnohé takéto projekty sú o prenose rizika z, verejne, z, teda z verejnej oblasti do súkromnej. Hmm. Je dôležité, aby, aby, tu boli, aby tu bola istá hodnota peňažná. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán Kiriakos. Ďakujem aj zástupcovi EIB, aj komisie. Myslím, že tu je skutočná pridaná hodnota aj vďaka e, otázkam našich e, kolegov chcem pripomenúť, e, že Európsky fond pre strategické investície pri pákovom efekte to nie je 18,6 ako tu, ale niečo okolo 15 alebo 16. Ale tá myšlienka za tým je veľmi podobná. Ja e, nedoplňam zoznam rečníkov, len chcem povedať, že by som sa tým až e, neznepojokoval. E, EFSI by mal dosiahnuť 76 eh, miliard vďaka pakovému efektu a pritom eh, uplynulo iba niekoľko mesiacov od spustenia. Takže toľko môj príspevok. Teraz ideme späť. Mm, ideme na bod 9 kontrola registra a zloženia expertných skupín komisie. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Spravodajkyňou je Helga Trupel. Poprosím o maximálnu možnú stručnosť, keďže máme časový skos. <clears throat> Ďakujem veľmi stručne. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegom za pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. E, je to jasná línia, síce, že by sme chceli nové horizontálne pravidlá pre E, e, férovejšie a transparentnejšie zloženie týchto expertných skupín. Možno, že by som hovorila hlavne o tých e, dietách alebo príspevkoch. Mali by sme skonzultovať aj mimovládne organizácie pri hľadaní tých horizontálnych pravidel, aby aj verejnosť videla, že komisia naozaj chce zapojiť mimovládne organizácie do definovania týchto nových pravidel. Viem, že tu je zástupca komisie. Musím povedať, e, čo som e, počula od komisie už aj minule a síce, že komisia pracuje už teraz na týchto pravidlách a nečaká ani na správu od parlamentu. To nie je najlepší postup. Bolo by asi férovejšie zahrnúť e, správu parlamentu do vypracovania týchto nových horizontálnych pravidel. Ale ak by sa mali e, čoskoro zverejniť tieto nové pravidla komisiou, tak potom by som sa chcela e, teraz komisie opýtať, či by boli ochotní verejne e, skonzultovať aj mimovládne organizácie. To je podľa mňa kľúčové. A možno potom by som ešte povedala niečo na záver, keď, keď si vypočujeme komisiu. Ďakujem. Nejaké otázky, ešte pripomienky? Tak, komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať aj pani Trupel. E, môžem potvrdiť, že komisia skutočne pracuje na nových prepracovaných horizontálnych pravidlách o expertných skupinách a zameriavame sa, tak ako to očakáva Európsky parlament, aj iný na transparentnosť a vyváženosť a e, je veľa ustanovení v týchto nových e, pravidlách, ktoré sa práve, práve na <clears throat> väčšiu transparentnosť a vyváženosť zameriavajú. Pani Trupel hovorila aj o mimovládnych organizáciách. My si myslíme, že požiadavky mimovládnych organizácií sú zohľadnené v návrhu horizontálnych pravidiel, ktoré komisia čoskoro schvália. Môžem aj vysvetliť, prečo si to myslíme. Bolo to v druhej polovici 2014, keď eh, Európsky ombudsman pri eh, zisťovaní situácií z vlastnej iniciatívy vyzval mimovládky, aby poskytli svoje pripomienky <clears throat> na e, tému expertných e, skupín komisie prišlo 60 alebo 70 príspevkov zo strany mimovládnych organizácií. E, dostal ich ombudsman, tie boli súčasťou stanoviska, a teda aj odporúčaní ombudsmanky a takto sa to dostalo na e, komisiu. A my sme skoro na všetky body pozitívne zareagovali, na skoro všetky požiadavky. A keďže ja úzko spolupracujem aj s Európskym parlamentom, nielen minulom týždni, ale aj predchádzajúcich mesiacoch, hlavne e, s gestorským výborom e, Kokobu a spravodajcom De Jong jednoducho bolo potvrdené, že áno, sú ich požiadavky zohľadnené a preto komisia nemá nejaké iné úmysly. My môžeme veľmi e, e, rýchlo schváliť nové e, pravidlá. Môžeme si ušetriť tie dlhé mesiace konzultácií. O to viac, že si myslíme, že už teraz e, sme na ne e, zareagovali. Pani Trupel, som sklamaná, pretože si myslím, že by naozaj bolo e, veľmi dobré takúto verejnú konzultáciu e, mimovládnych organizácií zrealizovať a e, neschváliť nové pravidla bez e, takejto konzultácie. E, ale mm, predsa len si nemyslím, že by to komisia mala spraviť predtým, ako my zverejneme našu vlastnú správu. Ehm, my sa musíme pozrieť na tie nové pravidlá, na ich možnú implementáciu, potom to musíme vyhodnotiť a neskôr uvidíme, či sme s uplatňovaním nových pravidel spokojní, áno alebo nie a môžeme e, vyvodiť závery. Ak by sme neboli spokojní, tak <clears throat> sa mohol zmraziť rozpočet a, ale uvidíme e, samozrejme časom, ako budeme tú situáciu e, vidieť. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? E, dobre, ak nie, tak týmto môžeme uzavrieť tento bod programu. Ďalším programom je e, mobilizácia Európskeho fondu na vysporiadanie sa s globalizáciou, prípad alebo žiadosť zo Švédska. Pán Negresku tu nie je, takže pani Gardia Zabal to mala eh, eventuálne prebrať. A tiež opustila zasadaciu miestnosť, takže eh, preto, pán Fernández, ideme rýchlo na ďalší bod. Ďalší prípad využitia tohto fondu z iniciatívy komisie. Pán Novakov je spravodajcom, ale koordinátor pán Fernández e, slúbil, že mm, nám urobí taký stručný prehľad. Dobre, takže ide o e, technickú pomoc v rámci Európskeho fondu na vysporiadanie sa s globalizáciou. Ide o 368 tisíc, je to v súlade s nariadením, žiadne technické ani právne problémy s tým teda spojené nie sú. Ja, ja zastupujem kolegu Novakova, ktorý je spravodajca, ale žiaľ tu dnes nie je. 0,5% by bolo maximum pre technickú pomoc. My sme ďaleko pod E, tým, týmto stropom 368 tisíc eur, ako som už povedal, takže žiadne, žiadne ťažkosti s tým nie sú. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Torvalds. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi, ktorý sa dnes viac podobá na pána Fernandesa. Tento e, fond je nie môjim obľúbeným rozpočtovým nástrojom, sú iné, ktoré sú veľa produktívnejšie v mojich očiach, e, ale tu opäť ide ako veľmi často účinnosť a pridanú hodnotu využitých e, prostriedkov z tohto fondu. Niečo ma tu však trošku e, zaráža. Ide o prostriedky, ktoré e, v konečnom dôsledku idú komisia, čo e, robia, e, zozbieravajú údaje, to môže trvať e, veľa času, ale aký je výsledok, keď sa hovorí o pomoc e, z tohto fondu, tak veľmi často ide o podniky, ktoré trpia kvôli kríze alebo sú zle e, e, riadené. Ale tu sa zamýšľam nad tým, či nám tieto údaje pomôžu pochopiť e, prebiehajúce štruktúrálne zmeny. Nie som o tom presvedčený. Mal som teda pocit, že my napríklad takéto informácie nepotrebujeme, podľa mňa ani komisia nie, to by bola taká moja spontánna reakcia, ale ak by komisia vedela <clears throat> presvedčivo vysvetliť, že e, vďaka tomu dostaneme zásadné informácie, ktoré Európu posunú vpred, tak potom mm, dobre, môžeme súhlasiť, aj keď pochybujeme, že to bude také niečo zo strany komisie. Well, maybe the commission would like to. Možno e, komisia by sa chcela uh, obrániť, e, ak vidí dôvod. Ak dovolíte, pán predseda, pani Vrazinsky dostane slovo. Ona pracuje priamo s týmto fondom a môže povedať viac. ďakujem. Rýchla odpoveď. Myslím, že ďalším bodom bude vlastne akási e, podrobnejšia odpoveď e, informácie, ktoré sa zbierajú pri e, uplatňovaní EGF. To tvorí databázu, potom sa zverejňujú správu, posledná vyšla pred pár mesiacmi Poskytajú, poskytujú sa tie údaje tým, ktorí ich vyhodnocujú a ako som už povedala, ďalší bod programu to asi trošku e, viac ozrejmi. Tieto údaje sú aj na e, webovej stránke EGF alebo časť aspoň tej databázy, keďže je obrovská časť technickej e, pomoci a súvisiacej žiadosti chce integrova- integrovať e, do SFC, EGF, e, čiže do väčšieho fondu komisie a v budúcnosti bude možné ešte ľahšie získať e, informácie z databázy SFC. Ak budete chcieť, môžem vám poskytnúť ešte viac údajov. Ďakujem. Zdá sa, že sa nik nehlási s ďalšou otázkou. Pán Torvalds vyzerá spokojne. Ideme ďalej v programe, ale ešte predtým lehota na mm, pozmeňujúce doplňujúce návrhy, to je zajtra o 6. večer a hlasovať sa na výbore pre zamestnanosť. Teda to bolo vlastne dneska a schválenie konečnej správy. To bude 4. apríla v pléne sa bude hlasovať 12. apríla. Teraz ideme zase dozadu. Prejdeme na bod 13, žiadosť zo strany Švédska. Opäť ide o využitie prostriedkov z EGF, pani Gardia Zabal. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, musela som vybehnúť na minutku Som tu za pána Negresku, ktorého skolila chrípka. Dovoluje si vás informovať, že na stole máme novú žiadosť, pokiaľ ide o EGF. S Tentokrát prezentovalo túto žiadosť Švédsko a v žiadosti ide o 1,8 milióna eur pre 15 zamestnancov Volvo časť kamiony a pre ďalšie závody, pre ďalšie firmy, ktorý, kde, ktoré teda zasiahli um, tieto prepúšťania. Nebudem to všetko čítať, v, pretože si to netrúfam v švedštine vysvetliť, vysloviť, prepačte. Ako hovorím, došlo tam k prepušťaniu a skupina Volvo muselo, mm, mm, musela znížiť personál o 10 Vždy je to zlá správa, ale pravdepodobne o to vždy horšie, keď sa to deje v zónach, ktoré vzhľadom na geografické veľké z, ge, ge, vzhľadom na geografickú lokáciu, majú trošku stiažené podmienky, pokiaľ ide o zriadovanie firiem a tak ďalej, čiže takéto prepušťanie malo obrovský dosah na region, na konkrétny región v Švedsku a preto predložili aj žiadosť Pani spravodajkňa sa domnieva, že kritéria boli splnené a že by sme mali žiadosť schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda Sarvama, ďakujem. Stručná otázka. Prečo Švedsko nezahrnulo do žiadosti príspevky potrebné alebo prostriedky potrebné na kontrolu a podávanie správ. Ja som správu nepripravovala, nemám teda podrobnú vedomosť. Mám len tie poznámka, poznámky pána Negresku. No. <laughs> Nebola to mm, pasca. Možno samotná komisia má viac informácií. Ja myslím, že je to zvykom e, pri žiadostiach. Každopádne pripravím pozmeňujúci, doplňujúci návrh. Ale každopádne Švedsko nevyhradilo prostriedky na kontrolu a e, podávanie správ. Kto sa hlási o slovo? Ja, pokiaľ viem, je tu čínska konkurencia, ale Čína bude čoskoro uznaná za e, trhové hospodárstvo, takže s tým už nie je problém. Dobre, povedzme, že je to žart, ale Dobre, veľmi... Zdá sa, že sa už nikto nehlási o slovo. Takže pozmeňujúce, doplňujúce návrhy treba predložiť do zajtra večera 18. hodiny. Pán Sarvama. 4. apríla sa bude schváľať konečná podoba správy a ak všetko bude v poriadku v plene 12. apríla. Ďakujem spravodajcovi. Teraz dostane slovo e, pán Fernández, ale vraj ste to už e, spravili. Takže teraz správa Denano o pridanej hodnote Európskeho fondu prispôsobenie, na prispôsobenie sa globalizácii, tak ako to bolo zmerané v rokoch 2007 až 2014. Pán spravodajca, ďakujem pekne. Pán predseda, hovorí sa veľa o tomto fonde EGF e, na pôde tohto výboru. Má 150 miliónov eur e, každý rok, do 60 môže e, financovať nejaký projekt a tá pomoc tým, ktorí prišli o prácu buď im pomôže nájsť si novú prácu alebo e, e, nájsť nové miesto v rámci e, podniku. Ide o to byť solidárny s zamestnancami, je to potrebné a užitočné. V týchto rokoch 560 miliónov žiadalo 20 krajín, 130 e, podnikov sa to týkalo a viac ako 120 tisíc zamestnancov. E, iba 1500 slov môže e, mať ten môj e, dokument. Počítam teda s pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi. E, bilancia fondu, na to som sa pozeral cez prízmu rozpočtu, ale aj v súčinnosti napríklad s Európskym sociálnym fondom a ďalšími nástrojami nástrojmi EÚ, ktoré majú zaručiť vysokú mieru konkurencieschopnosti a zamestnanosti Pozeral som sa aj na účinnosť a na e, konkrétny praktický dopad pre tých, ktorí boli prepustení. A... <clears throat> som sa chcel zamerať aj na prípadné e, zmeny, ktoré by zohľadnili e, súčasnú kritiku tohto fondu, napríklad pridlhé lehoty obchádzanie problémov bez e, odstraňovania skutočných štruktúrálnych nedostatkov. Napríklad, ehm, aby to bolo konkrétnejšie, tak som sa stretol s viacerými partnermi e, tohto fondu. Zbližšia som sa pozrel na General Motors v Belgicku a More Ducro vo Francúzsku Stretol som sa s ľudí z ministerstiev, s tými, ktorí sa snažia umiestniť tých prepustených so zástupcami odborov, so samotnými e, pracovníkmi, ktorí e, boli odškodnení z tohto fondu a mohol som skonštatovať, že e, e, tento fond e, je vnímaný skôr veľmi pozitívne. <clears throat> Takže ja som sa e, pokúsil to všetko, čo som počul, aj odzrkadliť. Potom je tu požiadavka flexibility a to je podľa mňa e, dôležité. A taktiež požiadavka synergie medzi e, štruktúrálnymi fondami EÚ, ktoré by v súčasnosti mali členským krajinám umožniť mať lepšiu koordináciu medzi tým, čo e, robia. Ja chcem Eh, predložiť výnimku pre níc tých mladých eh, až eh, po, aj po roku 2017. A treba sa zamyslieť aj nad anticipovaním rekonverzie celých odvetví. Niektorí mi povedali, že niektoré odvetvia sa rúcajú Takže treba mať na pamäti aj to, čo sa už stalo a možno uh, trošku uh, anticipovať. Potom uh, by to malo platiť aj pre uh, rôzne uh, finančné pomoci. treba sa taktiež pozrieť na dopad globalizácie podľa odvetví, tak aby podniky mohli uh, predvídať e, zmeny a eventuálne pripraviť e, pracovníkov ešte pred e, začatím prepúšťania vopred, pretože EGF nemá byť iba akousi náplasťou, treba trošku viac predvídať. Nestačia už iba opravné opatrenia treba trošku viac predvídať a ja som sa o to pokúsila. Dúfam, že sa to bude uberať správnym smerom. Ďakujem pekne. Pani eh, Máky ako prvá. Ďakujem pekne. Tak ako povedal eh, rečník ide o nástroj solidarity so, so, so zamestnancami. Keď sa však pozrieme na ten to fond, tak musím povedať, že to veľmi vysokú pridanú hodnotu e, nemá, tak ako povedal kolega Torvalds e, pri predchádzajúcom bode, pri niektorých e, prípadoch iba 4 pracovníkov našlo opäť prácu. E, ja však chápem, e, akú symbolickú hodnotu fond má v očiach niektorých, ale treba aj konkrétne výsledky. <clears throat> Pokúsim sa byť konštruktívna, preto tri pripomienky. Poprvé, chcem hovoriť o rozdieloch medzi zdrojmi, požiadavkami a preplatenými e, sumami komisie členskými krajinami. E, ukazuje sa, že priemerná miera výkonu alebo plnenia e, rozpočtu presahuje iba e, zhruba 50 to sa musí zlepšiť. Bude potrebné lepšie plánovanie a správa projektov zo strany členských krajín. Druhá pripomienka, miera spolufinancovania tých 60 to by sa nemalo zvýšiť je dôležité, aby členské krajiny e, investovali svoje vlastné prostriedky, musia byť na projektoch zainteresované a nevidie to iba tak, že e, sa o to postará EÚ. Po tretie, dvor auditorov e, poukázal na to, čo sa robí v rámci tohto fondu a na národnej úrovni ja vidím, že možno je aj istá duplicita mm, medzi týmto fondom a Európskym sociálnym fondom. Najdôležitejšie však je e, vidieť výsledky a tie 4 mm, miery e, zamestnanosti, to je primálo. E, ďakujem, pán Sarvama. Vo Fínsku máme príslovie, že ehm, do tretice je všetko dobré, povedzme. Ehm, preto sa opäť hlasím o slovo. Presne ehm, to, čo by som chcel povedať, tu odznelo, čiže podporujem kolegov z ALDE. Pán Maňka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Len dve vety. E, keď som sa opýtal mojej vlády, že prečo nečerpáme financie z tohto fondu, hoci aj u nás podniky krachujú e, počas krízy, tak mi povedali, že my e, čerpáme koheznú politiku a v rámci Solidarity necháme tie peniaze pre staršie členské štáty. Ďakujem. A pokiaľ vláda sa znovu postaví tento týždeň, tá istá vláda, tak to bude tak aj ďalšie 4 roky. Ďakujem pekne. Ešte poviem ja niekoľko slov je e, zvláštne, že treba čakať na prepúšťanie a až potom sa môže využiť tento e, fond na vysporiadanie sa s globalizáciou. E, logicky by to malo byť tak, že v rámci globalizácie netreba čakať na prepušťanie, aby bolo možné konať. Ide ako keby o súdnu pitvu ja som trošku skeptický. Európa bojuje za spotrebiteľov, no úžasné, ale e, prečo sa tak systematicky e, organizuje presun priemyselnej výroby mimo EÚ? A potom, aby sme mali dobre svedomie, tak je tu fond na odškodnenie obeti globalizácie. Niektorí e, hovoria, že sa nepredvída, ale ja mám pocit, že je to ako pri tej migrácii, kde sa takisto s kadečím dalo malo počítať. E, spravodajca povedal, že treba e, konať e, vopred. Čo môžeme vlastne robiť vopred s cieľom ochrániť pracovné miesta, prispôsobiť pracovné miesta v rámci EÚ? Dobre, táto správa bola teda dnes na programe odprezentovaná aj eh, prediskutovaná, ale pani Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, že sa opätovne, respektíve, že sa na poslednú chvíľu hlásim, ale nebolo by spravodlivé, aby sa zdalo, um, že máme pocit, že EGF neslúži na nič. Je zrejme, je, je treba samozrejme sa dopracovať k solidnej priemyselnej politike. Hovorili sme predtým o nekalej hospodárskej súťaže zo strany Číny a tak ďalej, čo má obrovský dosah na priemyselný sektor v Európe. A musíme sa preto snažiť cestou podpory, e, cestou rôznych fondov a tak ďalej. Ale keď toto všetko nefungovalo, možno, že by sme mohli spustiť aspoň túto drobnú pomoc. Nie, preto, nie je to preto, aby sme si zachránili svedomie, ale aby sme aspoň mohli pomôcť tým pracovníkom, ktorí sú nezamestnaní, aby sa mohli lepšie vzdelať, možno rekvalifikovať a nájsť si inú prácu. Mm Viem, že situácia s zamestnanosťou je taká, aká je, nie je dobrá v EÚ, ale aspoň, aby mali príležitosť a možnosť čeliť takejto situácii, aby mali e, nejakú záruku a aby sa im z tohto fondu mohlo pomôcť. Teda chcela som len upozorniť, že fond je na to, na čo je a Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. A ak by ten fond mohol byť nasadený ešte pred samotným prepušťaním, bolo by to ideálne. Tento fond je určený na to, čo sa udeje ex post. Čiže ide o to, e, ide o to, čím vlastne začneme liečiť tú ranu po tom, čo došlo k nejakej situácii. Ďakujem veľmi pekne. Euh, j'entends des, des, choses qui sont quand même... No, nehovorí sa tu úplne správne o tomto fonde, že ho treba lepšie e, naplánovať v poriadku, ale e, tá miera opätovného zamestnania to nie je to nie sú 4%, ale 50%. E, to sú reálne čísla. To sú údaje od komisie, to nie je málo nielen v tom istom odvetvi, ale aj v nových odvetviach a na to sa treba zamerať, aby bolo možné e, sa rekvalifikovať aj mm, z geografického hľadiska. E, celkovo sú ľudia možno e, mobilní profesionálne, ale menej geograficky. 80%, v 80% ide o odbornú mobilitu ak niekto dlhé roky žije e, niekde, tak len tak ľahko neodíde. Takže e, to je, to je, to je ľudské. A potom účasť členských krajín. <clears throat> Členské krajiny sa podľa e, svojej leg- legislatívy snažia tento fond využiť. Často sme o tom hovorili tento fond e, e, existuje a je to dobré, ako povedala pani Gardia Zabal. Je to svetelko nádeje pre e, mnohých pracovníkov, ale áno, treba zdôrazniť to predvídanie. Keby Európa bola lepšie predvídala zmeny napríklad v oblasti oceliarstva, tak by to bolo bývalo dopadlo inak. Mali by byť štúdie o e, celosvetových e, zmenách ekonomiky. Pán Gier a pán Garbal. Um, you clean, clean. Už vážení kolegovia, myslím si, že keď jedna firma e sa myslím si, že vyhovára na globalizáciu, má určite problém s manažmentom. A keď manažment reaguje príliš neskoro, potom môže zasahovať štát. Na to, to existuje množstvo rôznych metód. E, máme aj takéto mechanizmy aj my doma, napríklad e, v, v podporný bezplatná skôr, keď ja pochádzam, pochádzam, sú tam rôzne iné fondy na použitie a podobne. A teraz sa dostávame k takej situácii, predstavte si, že ak ste vodičom, ktorý máte len jedno koleso, takže viete, že to nemôže fungovať a v takejto situácii prídu rôzne návrhy, no však tu, keď nefunguje um, by, by, bicykel, tak je, je treba to opraviť. Ale jednoducho to všetko môže um, nie je to, nie je to také jednoduché. Um, tí, ktorí vlastne môžu poskytnúť peniaze, možno, že napokon nedostatočne využijú práve aj tie z, pracovné sily a, a, alebo nedostatočne sa využijú tieto globalizačné fondy. Preto by som chcel povedať, že mali by sme dávať pozor, ako využívame jednotlivé tieto nástroje, pretože naozaj je treba, myslím si, že urobiť veľmi hĺbkovú analýzu využitia týchto prostriedkov. Nikto nehovorí o zrušení, ide o to, kedy sa tie prostriedky využijú. Yes. Ďakujem veľmi pekne. Teda pred či po nemusíme urobiť túto voľbu, to je zrejme, ale v každom prípade si myslím, že tento že je jasné, že, nejakým, že napríklad niektoré sektory, niektoré podniky by mohli využívať predtým. Čiže mohlo by sa to využívať aj predtým, ešte než sa, teda keď sa príjmajú reštrukturalizačné rozhodnutia. A Samozrejme, e, je to vždy ja si myslím osobne, že by sme mali zvážiť to, či takýto fond e, do, obsahuje všetky hodnotiace, hodnotiace aspekty, respektíve či sa, či sa dá vyhodnotiť, či sa urobilo všetko, čo sa malo, či sa prijali všetky potrebné adekvátne opatrenia a možno by to Samozrejme, do toho vstupujú aj ďalšie politiky a tak ďalej, tvorba investícií, priemyselné a tak ďalej, ktoré v, tejto, ktoré v tejto chvíli nemáme na stole. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Ďakujem. E, týmto to aj ukončíme. Pozmeňujúce, doplňujúce návrhy tie musia byť predložené pred 23. marcom. Schvalovať sa to bude 25. alebo 26. apríla na výbore a 1. júna hlasovanie v pléne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Prosím, pripravte si svoje elektronické karty. Overíme si, že všetko funguje. Mm, hlasujeme. Končím hlasovanie. 25 hlasujúcich. E, nefunguje to? Nemám kartu, ak dovolíte, budem hlasovať s dvihnutím ruky. Dobre. Takže najskôr stanovisko Guardia Zabal, partnerstvo v oblasti rybolovu medzi EU a Mauritániou na obdobie 4 rokov. Kto je za? Zvihnutím ruky. Najskôr hlasujeme o dohode e, Zvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz stanovisko spravodajkyne menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. 25 za plus 1 hlas, 26, 2 proti. Traja sa zdržali hlasovania. Teraz pán Muresan, e, partnerstvo v oblasti rybolovu medzi EÚ a Libériou o samotnej dohode. Teraz kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania a stanovisko pána Muresana e, menovite. <clears throat> Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. 24 za plus 1, 25. 26 za teda, 2 e, proti, 2 sa zdržali, schválené. Pán Fernández teraz žiadosť o prevod Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je transfer číslo 4 a týka sa e, troch dohôd eh, v oblasti rybolovu. A využíva e, rezervu 67,6 miliónov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 menovite. Mm, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. 25 plus 1, 26 za, 2 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Ďalšie oddiely pán Depre sú nejaké žiadosti o slovo. Pán Fernández. Orçamental número 5 e são 150 e milhões de autorizações. Nos 150 miliónov z rezervy na núdzovú pomoc, na humanitárnu pomoc e, v reakcii na sírskú krízu a tiež na pomoc utečencom v Jordánsku a Libanone, všetci tie, ktorí boli presídlení v rámci Sýrie a Iraku. Pre nás je táto pomoc e, z osobitnej rezervy. Dostali sme to vlastne len pred dvoma rokmi, ale prakticky už od oktobra sme tento transfer mali schváliť. Takže menovite budeme hlasovať. Hlasujte, prosím. Hlasovanie v tejto chvíli uzatváram. Schválené 27 za, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Pán Depre, nie sú žiadne ďalšie žiadosti o presun pri ďalších oddieloch. Pani Holmajer, politika budov. Bien, nous avons donc terminé. V tom prípade sme týmto ukončili hlasovanie presne na čas. Teraz na chvíľočku prerušíme zasadnutie, keďže ďalší bod je za zatvorenými dverami.